na ústne zodpovedanie, ktorá je adresovaná na komisiu, pokiaľ ide o materskú dovolenku. A na úvod by som teraz dal slovo pani Arene Marii, ktorá je autorkou tejto ústnej odpovede. Merci, euh, monsieur le président Ďakujem, pán predsedajúci. Posledná rozprava, ktorá sa v, te, na, v tomto plene hovorila o materskej dovolenke, to bolo v júli minulého roka, takže ubehol takmer rok a odvtedy sa ale veľa vecí nestalo, ale predsa len niečo. Franz Timmermans mieni stiahnuť smernicu o materskej dovolenke. Rada sa tvári, ako keby sa nič nedialo a my, hoci nemusíme a nemáme povinnosti, sme sa rozhodli, ale chceme e, sa s radou dohodnúť, ale výsledky žiadne. Takže znovu verejne poukazujem na pasivitu rady, ale aj na precedens, ktorý to môže znamenať. Dve inštitúcie sa vyjadrili, ale rada nemieni sa ani len vyjadriť. To je naozaj nepriateľné. Je to aj z hľadiska interinstitucionálneho nepriateľné, je to nedostatok rešpektu z oči voči ostatným európskym inštitúciám a európskym občanom, ktorých tu dnes zastupujeme, ale predovšetkým je to nepriateľné pre milióny matiek a detí, ktoré e, vlastne takto sú pripravované o sociálnu spravodlivosť, kde je to trojité Ačko, ktoré Juncker ohlasoval Predsa tým, že vyhodíme smernicu eh, o materskej dovolenke do koša, tak takéto ciele my nedosiahneme. V akej Európe to vlastne žijeme? Treba sa spýtať eh, rady, eh, keď ženy, ktoré privádzajú deti na tento svet, tak sú vlastne kvôli tomu penalizované a privádzané do chudoby. Zajtra mienime hlasovať o rozhodnutí chce, aby Európa prostredníctvom žien ale aj Matiek, aby táto Európa bola skutočne Európou, ktorá bude mať sociálne trojité a už v roku 1992, to je dátum prvej smernice o materskej dovolenke, tak od sa vec veľmi nevyvinula. 92. rok, teraz je rok 2015. Ráno sme hovorili, že ak má Európa čakať ešte 20 rokov na príjmanie zákonov, tak to bude naozaj náročné, hlavne keď ide o legislatívu v sociálnej oblasti. A preto to, čo my tu hovoríme v parlamente a čo hovoríme rade aj komisii, je, že tieto ženy už nemôžu viacej čakať. Musia jednoducho mať tú možnosť harmonizovať svoj súkromný a pracovný život, nemali by byť nútené vybrať si medzi materstvom a ich kariérou. Tieto ženy by e, mali by mať možnosť sa realizovať ako ženy, matky, aj zamestnanky, Nemôžu byť obeťou gender pay gap, nemôžu byť e, obeťami týchto všetkých javov a fenomenov e, len preto, že sú ženy a matky, pretože je tu riziko, áno, používam slovo riziko, že sa stanú matkou. Áno, lebo v Európe skutočne fakt, že sa stanete matkou, je riziko pre zamestnávateľa, pre politikov, pre spoločnosť. No kde to vlastne žijeme? Predsa toto nemôžeme akceptovať a preto my tu jasne žiadame aj týmto uznesením, aby to, tento fenomén vymizol, aby tieto ženy boli ochraňované, aby mali možnosť Materské dovolenky, že môžu dôstojne si zaplatiť svoj život, že môžu harmonizovať svoj súkromný a profesionálny život a že môžu byť tým, čím sú, teda ženami, matkami a zároveň, aby mohli pracovať a aby mali dôstojné miesto v našej spoločnosti. Pani komisárka, ja viem, že vy ste v tejto téme angažovaná. Ja s vami počítam, aby táto rozprava nemusela čakať ešte ďalších 10 rokov, aby sme mohli týmto európskym matkám dať tieto možnosti. Počítam s vami, počítam samozrejme aj s radou, ale odkedy to hovoríme, odkedy to neustále opakujeme, tak ja už som unavená neustále opakovať naše požiadavky rade, tak spojme sa s komisiou, snažme sa nájsť riešenie, aby tieto ženy e, boli čím skôr rešpektované. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz má slovo pani Lukaševica. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Pokiaľ ide o návrh komisie revidovať e, smernicu o materských dovolenkách, počas posledných mesiacov sme sa stretli na úrovni jednotlivých inštitúcií viackrát, aby sme hovorili o tejto téme. Ako viete, Komisia vyjadrila svoj zámer stiahnuť tento návrh, ak tu nebude žiadny hmatateľný pokrok, pokiaľ ide o odblokovanie tých rokovaní do leta. Ja budem skutočne úprimná. Tento návrh v tejto podobe celkom jasne nepožíva podporu na úrovni rady. Stanovisko rady nie je nakladené k nejakým manevrovacím rokovaniam. Musíme si uvedomiť, že stanovisko Európskeho parlamentu a očakávania ohľadne tejto témy sa líšia od stanoviska Rady. My rešpektujeme tento postoj, avšak musíme čeliť aj tej skutočnosti, že súčasný stav záležitosti nám neumožní zaznamenať pokrok v tejto téme. Vážená, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, Páni poslanci, páni poslankyne, zdôrazním pár vecí. Stanovisko rady e, sa nezrodilo ľahko. Je to výsledok detailnej a komplexnej e, úvahy. Boli vynaložené, bola vynaložená veľká miera energie e, a to už počas predchádzajúcich predsedníckých krajín. A e, predsedníctvo ako také nemôže konať osamotene je zviazané vôľou členských štátov, takisto ako aj parlament je zviazaný vôľou poslancov. Napriek ťažkostiam, ktoré vlastne v tejto téme máme, si myslím, že Európsky parlament a Rada sú zjednotení, pokiaľ ide o záväzok urobiť všetko preto, aby sa zabezpečilo blaho pracujúcich matiek. Rada opakovane zdôraznila význam podpory matiek a mužov e, v zmysle e, nájdenia nejakej vyváženosti pracovným a súkromným životom. Podpora participácie žien na pracovnom trhu nie je iba záležitosťou e, rovnosti rodovej, ale je to dôležitý faktor, ktorý prispieva k hospodárskému rastu. Takýto celkový cieľ, na ktorý nesmieme zabúdať, po 7 rokoch úsilí, ktoré nás nepriniesli nejako, k nejakej dohode, by sme uvítali, ak by sme mohli začať odznova. To znamená, nová iniciatíva by bola lepším základom pre to, aby parlament a rada spoločne zlepšili e, túto snahu e, nájsť určitú vyváženosť medzi pracovným životom a súkromným životom, tak pre matky, ako aj pre e, tak pre matky, ako aj pre otcov. Dúfam, že Európsky parlament bude schopný zdieľať názor rady, aby sa prijal taký komplexnejší prístup tejto problematike. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani štátna tajomnička. Teraz dostane slovo pani Jourová. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážení poslanci, poslanky. Nechcem sa poďakovať výboru FEM za zaangažovanosť a úsilie, pokiaľ ide o postoj k úmyslu komisie. Chcela by som sa poďakovať pani Arene, spravodajkyni, pani Garcie Perez za jej úsilie eh, nájsť určité riešenia z tejto patovej situácie komisia sa zaviazala podporovať rodovú rovnosť. A uznávame a berieme na vedomie tú potrebu, aby ženy našli vyváženosť medzi pracovným životom a rodenným životom. Komisia zdôraznila už viacerokrát pripravenosť zjednodušiť rokovania medzi parlamentom a radou. My sme boli zaangažovaní do viacerých rokovaní, kde sme sa snažili prelomiť tento, túto patovú situáciu. A, a to už na úrovni predchádzajúcich predsedníctiev, na to, aby sme našli akceptovateľné riešenie. Vďaka práci pani Areny sme našli možnosť preskúmať nové možnosti, e, pokiaľ ide o nový kompromis, pokiaľ ide predovšetkým o otázku platov. My vieme, že toto bolo práve ťažké pre jednotlivé členské štáty, pokiaľ ide o tú hospodárskú krízu, ktorú sme tu mali. Komisia iniciovala neformálne rozhovory medzi radou a parlamentom. Žiadali sme, aby sa to na rade prerokovalo a očakávali sme konkrétne výsledky na základe návrhu spravodajcov na to, aby sme sa ubrali cestou koncenzu. chceme, aby sa to znovu otvorilo na rade na základe, návrhov, na základe tých návrhov pre, spravodajcov na to, aby sme sa po, pohli smerom k nejakému koncenzu. Komisia opakuje stanovisko Európskeho parlamentu a jeho pripravenosť nájsť kompromisné riešenie. Avšak sú tu určité členské krajiny, ktoré jednoducho sú proti ďalším rokovaniam k tejto téme. Viaceré z nich sú za to, že jednoducho treba situáciu zmeniť, ale nie sú presvedčené, že tento návrh, ktorého prípravy vlastne začali už pred zhruba desiatimi rokmi, že sa skutočne nájde nejaké riešenie v období 2015 a neskôr. Je tu väčšina štátov, ktoré chcú nový začiatok na úrovni rady. Ja som pripravená pokračovať v týchto rokovaniach s kolegislátormi, ale tá situácia, aká je dnes, tak tu jednoducho komisia nevidí žiadny dôvod odchýliť sa od svojho úmyslu, ako je to oznámené v pracovnom e, pláne, aby to bolo celé nahradené novou iniciatívou, ak sa nenájde nejaký koncenzus za 6 mesiacov. Nový začiatok pravdepodobne bude najlepším riešením, pretože spoločnosť a pracovný trh prešli dôležitými zmenami v poslednom období a komisia sa zaviazala zlepšiť situáciu zamestnaných rodičov Európskej únie. Preto som ja pripravená a podporovať také snahy, ktoré jednoducho nájdu riešenie pre túto situáciu. My vieme, že sa to týka práve žien, ktorý, ktoré sú postihnuté taký, takouto, uh, takouto sankciou za to, že sú vlastne matky. Uh, Zťažuje sa im možnosť zúčastniť sa e, pracovného trhu v tej chvíli, keď sa stanú rodičmi. Treba si uvedomiť, že situácia je vážna a na úrovni 39% tu máme rozdiely, pokiaľ ide o mužov a pokiaľ ide ženy. Zároveň to vnímame ako určitú demografickú načasovanú bombu, pretože tento problém sa stáva sociálnym, ale aj fiskálnym problémom pre celú Európsku úniu. A je úlohou ekonómov, tak ono to poukazujú, že jednoducho musíme využiť všetky naše talenty na to, aby sme boli čo možno najkonkurencieschopnejší z celosvetového hľadiska. Ženy sú častokrát viac kvalifikované eh, v priemere, dokonca viac ako muži a nemôžeme si dovoliť e, jednoducho opomínať túto skutočnosť. V časoch, keď sa znižuje populácia čo do počtu, e, musíme začať konať. Muži a ženy musia nájsť riešenie pre vyváženosť pracovného a rodinného života na to, aby mohli e, mať právo na voľbu. Muži takisto musia mať možnosť ujať sa svojej zodpovednosti v rámci rodiny. Veľa mužov by chcelo stráviť viac času s rodinou, ale jednoducho na pracovisku majú ťažkosti. Treba vytvoriť také podmienky, ktoré nájdú vyváženosť pre túto situáciu. To pomôže tak rodinám, firma, firmám, ako aj celej spoločnosti, pretože sa bude týmto spôsobom podporovať rodová rovnosť. A výzvy začínajú vždy s narodením dieťaťa, avšak tuto nekončí. Rodičia potrebujú aj určitú mieru flexibility, pokiaľ ide o v období, keď dieťa vyrastá. A preto musia byť, musí byť vybudovaná infraštruktúra služieb na to, aby títo rodičia mali možnosť voľby. A nesmieme zabúdať ani na to, že sa jednoducho rodičia častokrát musia starať aj o svojich rodičov. Takže vnímame to v kontexte takejto sendvičovej e, spoločnosti, kde sú viaceré generácie, ktoré žijú spolu. Všetko sa to musí zosúľadiť na to, aby sme sa z tejto situácie vymanili. A v tomto zmysle spolu s mojimi kolegami, ako je pán Dombrovský alebo pán Timmermans, ako aj pokiaľ ide o komisára Kajsena, snažíme sa na, pani Tajsenovou, snažíme sa nájsť riešenie pre túto situáciu a hľadáme možnosti, ako skutočne zohľadiť potreby rodičov v meniacom sa svete a navrhnúť také riešenia, ktoré by zodpovedali týmto potrebám. Komisia bude aj naďalej v úzkom kontakte s Európskym parlamentom na to, aby sme spoločne sa zamysleli nad všetkými aspektami, ktoré treba zobrať na vedomie a takisto budeme robiť verejnú konzultáciu a budeme konzultovať našich sociálnych partnerov e, v kontexte toho, aké majú špecifické potreby, tak ako to je stanovené v zmluvách. Zoberieme do úvahy všetky možné kroky, ktoré treba urobiť, tak legislatívne ako nelegislatívne opatrenia na to, aby sme mali čo možno najefektívnejší výsledok. Vážení poslanci, teším sa na vaše názory a počítam s vašou podporou. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani komisárka. V mene EPP má slovo pani e, Záborská. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Dnes nehovoríme o smernici o materskej dovolenke, ale o dokumente, ktorý rieši ochranu zdravia a pracovného miesta pre tehotné a dojčiace ženy. Dnes musia členské štáty poskytnúť ženám voľno v trvaní fourteen týždňov pričom dva týždne sú povinné

ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Záborská. Je tu modrá karta od pána Frunzulicu. Súhlasíte? Nech sa páči, pán Frunzulica. Yeah, it's okay. In fact, I would like to uh, ask... Počujete ma? Ja by som mal otázku. Boli ste boli tieňma spravodajkyňa. Nie ste toho názoru, že je na čase, aby rada sa zapojila do dialogu a začala rokovania s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o túto smernicu? aby sa chopila zodpovednosti za to, že odmieta zlepšenia v otázkach zdravia a bezpečnosti na práci pre ženy, či už sú tehotné alebo sa stali matkami a teraz sú dojčiace?

Rada nám povedala, že bude hovoriť otvorene, urobíme to aj my a poviem vám, čo sa tu vlastne stalo. Rada a predovšetkým súčasné predsedníctvo vedome sa rozhodli od prvej minúty zabiť tento návrh a túto smernicu. Keď sa hovorilo v parlamente od začiatku, sa vravalo, že chceme byť flexibilní a rokovať je tu starý návrh a chceli sme hovoriť s radou a rada e, sa ani len nevybrala do parlamentu, aby rokovala. Takto prebehol tento proces. Navyše ide o smernicu, ktorá e, ide o smernicu pre genderovú rovnosť, ktorá vplýva na pracovný trh, ktorá vplýva na naše demografické výzvy a samozrejme mala by byť aj súčasťou ekonomického oživenia. Čo je najhoršie, že tí, ktorí sú v rade, keď poznám tých, ktorí sú tam, ale keď som bol v Španielsku minulý týždeň, tak eh, aj eh, vieme, že ženy majú nižšie dôchodky a to preto, že niekto povedal, že dobrovoľne majú nižšie dôchodky, pretože sa starajú o deti. Ďakujem. Za ECR jedna minúta, pani Girling. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Nie je náhoda, že zdravie a bezpečnosť na pracovisku pre ženy, že toto, o tomto sa hovorí ako o smernici o materskej dovolenke. A toto nesúvisí iba s lingvistickými dôvodmi, pretože tých 20 týždňov, tá téma okolo toho akoby celú tú diskusiu si uzurpovala. Ale podstatná menšina všetkých štátov je proti tomu a ja si myslím, že je to správne sú proti tomu vzhľadom na otázky subsidiarity, na dôvody subsidiarity. A ja by som bola rada, keby sa komisia držala svojho slova a stiahla tento text. Európsky parlament e, e, vyzerá smiešne a to vidíme aj v tejto ústnej otázke. Európsky parlament e, možno mal schváliť pôvodný text, eh, ktoré, ktorý vychádzal z odporúčaní medzinárodných organizácií. Už sme mohli mať dávno takýto text, ale keďže mnohí eh, boli eh, zanietení tvrdohlaví, tak sa to nepodarilo dosiahnuť. Takže poprosím komisiu, aby to stiahla konečne zo stola a aby sme prestali s týmto mrhaním časom. Ďakujem. Ďakujem, je tu modrá karta na vás. Súhlasíte? Pani Gerling. Pani Arena by sa vás rada niečo spýtala. Súhlasíte? Nech sa páči, pani Arena. Chcela som položiť maličkú otázočku. Smernica o materskej dovolenke existuje od roku 1992 a týka sa ochrany žien v práci. Je to smernica o zdraví žien, tehotných, e, dojčiacich existuje od roku 1992 a smernica, ako ju navrhuje komisia. To je revízia tejto smernice z roku 1992. Keď to hovoríte o princípe subsidiarity, tak neviem presne, o čom hovoríte, keď od roku 92. Európska komisia má kompetencie e, príjmať opatrenia v tejto oblasti. Uh, no, tá otázka, ak som pochopila správne, e, spýtali ste sa, ako ja vnímam tú smernicu, ako ju ja vykladám. E, nebola to celkom dobre položená <coughs> otázka. Ja si myslím, že je úplne jasné, že tento návrh, pokiaľ ide o členské štáty, že im zo suverenity odhríza, odhríza aj zo subsidiarity a že sa snaží urobiť viac, než bol pôvodný zámer a než je vôbec vhodné pre legislatívu na európskej úrovni. Podľa mňa a podľa mojej skupiny nie je otázkou um, nejaké spochybňovanie materskej dovolenky. Samozrejme, že práva žien je ale otázka stojí tak, či toto miesto je správnym eh, a či toto je ten správny prístup, keďže nie je absolútne flexibilný. Ďakujem. Ďakujem za ALD pani Besera, nech sa páči. Ďakujem, pani, pán predsedajúci, pani Jorová, vážení prítomní. Pamätáte si na to, v akej situácii sme boli v roku 92? Ja áno, pretože nasledujúci rok sa narodil môj syn a zmenil sa mi môj život a aj celý svet celá spoločnosť, ženy, pracovné prostredie, hospodárstvo sa všetko zmenila a Európa 28 členských štátov si nemôže predsa dovoliť mať smernicu, ma, e, smernicu 12 členských štátov. Je to našou zodpovednosťou, aby sme odpovedali na súčasné okolnosti e, Iné krajiny okolo nás reagujú a spúšťajú iniciatívy, ktoré vylepšujú systémy, dávajú viacej ochrany, viacej rovnosti. A čo zatiaľ robí Európa? Európsky parlament bol pred piatimi rokmi schopný e, prísť s návrhom, ktorý bol ambiciozný a realistickejší než pôvodný návrh komisie. A čo sa stalo v rade? Za tých 5 rokov sa ani len nevyjadrili ani jeden jediný návrh, ani protinávrh ani vyjadrenie k jednému či druhému. To je blokovanie, čo nás vedie k tomu, že si myslíme, že je tu vlastne porušenie princípu spolurozhodovania a my v európskych inštitúciách si nemôžeme dovoliť porušovať pravidla. Žiadam od rady e, zodpovednosť, aby rešpektovali európske inštitúcie a tiež žiadam komisiu, aby nebola pasívna, musí urobiť niečo iné, než mykať plecami a ustupovať pred radou a nemôžu ustúpiť od návrhu, ktorý bol predložený. Hovorím v mene všetkých kolegov, keď hovorím, že sme otvorení rokovať a ak sa začne odznova, ako hovorí pani komisárka Jourova, povedzte nám, kedy my sme pripravení, pretože máme mandát od našich občanov a myslíme na ich eh, obavy. Ďakujem pekne. Pani Zuber, 1,5 minúty. Obrigada, senhor presidente. Esta é provavelmente uma daquelas matérias. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Toto je jedna z otázok, ktorá možno najviac spochybňuje eh, samotnú podstatu, po, podstatu Európskej únie obmedzovanie sociálnych práv a tak ďalej. Vidíme, čo sa deje v Líby, vidíme problémy v Stredomorí, ako prichádzajú utečenci, ale teraz, keď máme obraňovať práva žien, ktoré pracujú a máme im zabezpečiť aspoň minimum 20 týždňov platenej materskej dovolenkami, len neustále čakáme, čakáme a čakáme. Je tu neustále ticho toto ticho, čo panuje, tak akým spôsobom to skončí, ale je tu potrebné politické rozhodnutie, nie administratívne. Komisia môže nastojiť, ak by si to želala. A ak pani komisárka hovorí, že je pripravená pre nový začiatok, tak čo to znamená nový začiatok? Tento návrh čo to znamená znižovať práva žien, ale to nie je nejaký nový začiatok, to je ustúpenie dozadu v porovnaní so stanoviskom Európskeho parlamentu. Europoslanci hovoria, že toto je dom demokracie, ale mne to tak nepripadá, keď v konečnom dôsledku e, Veď tu predsa nejde o nás, ide o ženy, e, ženy matky, ktoré pracujú ktoré chcú mať deti. Hovoríme o ich sociálnych právach. Ďakujem za zelených. Za 1,5 minúty pani Vana. No, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja zo zelených chcem povedať toľko, že postup Rady a komisie nepovažujeme za správne oznámenie, že sa táto smernica stiahne. E, toto je po nás naozaj rana do tváre rodičov, ale je to rana aj sociálnej Európy. Ako môžete občanom vonku vysvetliť, že sa sledujete za ich potreby, keď jeden z konkrétnych návrhov na zlepšenie sociálnej ochrany, o ktorom sa rokovalo už roky, vy ste sama povedali, keď takýto návrh sa takto očividne e, stiahne zo stola. My zelení chceme, takto nechceme, aby takéto niečo prešlo, my to akceptovať. E, podľa mňa ani táto snemovňa k tomu nepristupuje ako treba. Európsky parlament sa zasadzuje e, za zlepšenia v tejto oblasti už 4 roky. Ide o podstatné kroky na podporu nielen matiek, ale aj na ochranu otcov, takže z očí voči, na, z očí nám, voči nám to nie je e, náležité správanie. Chcem, aby konečne aj rada dostala svoje zodpovednosti a aby sa naozaj seriózne zaoberala touto otázkou. Ďakujem a rokovala. Vrátila sa k rokovaciemu stolu. Ďakujem. A za EFDD pani Ajuto, dve minúty, nech sa páči. Vážení kolegovia, vieme veľmi dobre, že jedným z problémov EÚ je nízka pôrodnosť a plodnosť Alarmujúce údaje sa týkajú všetkých členských štátov. Stará Európa nemá alebo má negatívne, nemá negatívny demografický rast len preto, že máme imigrantov. Ale ako chceme podnecovať pôrodnosť v Európe? A dokonca sa teraz stiahuje smernica o materskej dovolenky. Musíme sa postaviť proti tomuto škandálu. E, Rada o tom ani nechce diskutovať a lotišské predsedníctvo neprišlo ani do výboru FAM diskutovať o tejto téme. Nejde tu o nejakú dovolenku, materská dovolenka, ale možno e, by sme mali znížiť očakávania Európskeho parlamentu, ale my potrebujeme konkrétne okamžité opatrenia pre európske ženy stačí a e, treba ukončiť s e, diskrimináciou. Nesmieme ďalej diskriminovať ženy, ktoré sa nemôžu stať matkami a prežívajú svoje obdobie tehotenstva aj dojčenia ako obdobie, ktoré potom, za ktorým príde prepustenie z práce. Text Ehm, nevyžaduje žiadnu novú legislatívnu iniciatívu. Spravodajkyňa Arena a iní kolegovia, akým spôsobom chceme hlasovať o uznesení, ktoré eh, vlastne eh, nemôžeme podporiť eh, ten návrh stiahnutia tejto smernice, tak ako to odôvodňuje komisie, komisia. Ehm, pokiaľ ide o nás, podporíme pozmeňovacie návrhy zelených a celú správu. A otázka je, čo urobia ostatné politické skupiny a prečo sa rozhodli zmeniť svoje smerovanie. Ďakujem. Pani Majer, jedna minúta za nezaradených. Ja, ďakujem, voorzitter. Al jaren wordt er gesteggeld over een richting. Ďakujem pekne, pán predseda. Už roky sa tu hádame o návrhu smernice o materskej dovolenke. Komisia chcela niečo predpísať, parlament chcel diktovať spolu s ňou, či tam má byť teraz 20, 16 alebo koľko týždňov materskej dovolenky. Toto je diskusia, ktorá patrí do národných parlamentov. Zase príklad par excellence európskeho miešavania sa do národných záležitostí. Pán Timmermans eh, hovoril menej pravidel, ale realita je iná. Takže komisia by mala konečne tento návrh stiahnuť a nemala by pripravovať ani žiaden nový. Členské štáty by mali sami rozhodovať o záujmoch a presadzovaní záujmov mužov, žien a detí, čiže rovno to môže ísť do koša. Ďakujem. Ďakujem. 1,5 minúty pani Koraca Bild. Parental... Je na čase hovoriť o vzdelanej rodičovskej dovolenke, nie o materskej dovolenke. Na podporu pracujúcich matiek musíme zapojiť mužov, aby títo prevzali zodpovednosť za svoje deti, nedávať povinnosť ženám zostať doma. A práve preto vítam zámer komisie stiahnuť text smernice o materskej dovolenke. Cesta k rovnosti tá nemôže viesť tadiaľ, že budú doma iba matky. Tá smernica by bola krokom späť a nie vpred pre matky. Ženy by mali mať rovnaké práva a príležitosti ako muži, aby dokázali mm, prepojiť e, súkromie, prácu a rodinu. A nemôžu byť ženy jediné zodpovedné za deti. Obaja rodičia sa musia starať o svoje deti ako a kedy. To by nemalo byť rozhodnutie na európskej úrovni. Prečo? Lebo musíme rešpektovať to, že sa líšime. Sú tu rozdiely v Európe, pokiaľ ide o rodinnú politiku a my nemôžeme všetkým nanúcovať jedno riešenie pre všetkých, napríklad 18 e, týždňov na európskej úrovni materskej dovolenky. Majú mať e, ženy povinnosť ostať doma, ak si ich partnery môžu zobrať rovnako dovolenku, ako je to v nordických krajinách, kde je 480 dní k dispozícii. Čiže nechceme, aby tu bola takáto smernica my, Švedi. Um, pretože potom tu máme e, zároveň e, smernicu o o otcovskej dovolenke, tam je to iba 10 dní, veď toto je diskriminácia, takže e, nechajme už túto smernicu na pokoji a snažme sa skoncovať so stereotypmi a majme teda rodičovskú dovolenku. Nech sa to volá rodičovská dovolenka. Ďakujem pekne. 1,5 minúty pani Garcia Pérez. Ďakujem, pán predsedajúci. Niektorí kolegovia v tejto sale zdá sa, ako keby nevedeli, o čom hovoríme Hovoríme o legislatíve, ktorá má zaručiť ochranu zdravia žien, matiek, ktoré pracujú a je to absolútne kompatibilné s tým, že následne môžeme urobiť legislatívu, ktorá umožní harmonizáciu súkromnej, e, súkromného a profesionálneho života a umožní takmer rodičovskú dovolenku. A v roku 2008 s veľkými názorovými rozdielmi sme boli schopní e, dohodnúť táto smernica už mala byť skutočnosťou. Predstaviteľka rady hovorí, že stanovisko EP je vzdialené od rady. Ale aká je vlastne, aký je vlastne názor rady, keď neboli schopní ani jasne vyjadriť svoje prístupy? Je to absolútne nerešpektovanie potreby takých politík, ktoré by zabezpečili zdravie žien, ale aj harmonizáciu osobného a pracovného života. Hovoríme o právach žien v Európe. Ďakujem pani Pérez. Pani Višnevská, minútu. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący, szanowni państwo. Głębok... Ďakujem pekne, pán predseda, vážené dámy, vážení páni. Demografická kríza, je v Európe citeľná, týka sa to aj Polska a musíme proti nej zakročiť. Musíme podporiť ženy, matky, rodiny. Členské štáty majú na starosti rodinnú politiku, ale EÚ môže a má podporovať dobré riešenia. Predlženie ochrany žien až na 20 týždňov, toto je podľa mňa dobré riešenie ale nie preto, ako povedali viacerí, nie preto, aby sa posilnila zárobková činnosť žien. Nie, ide o to, že ide o riešenie iných problémov, demografických problémov, starnutia populácie, bez naozaj širokospektrálnej politiky rodiny sa nám nepodarí túto výzvu vyriešiť demografickú krízu sa nepodarí prekonať. Je potrebné, aby sme investovali do rodín. Hodnota ženy a matky musí byť naozaj vyzvinutá v spoločnosti. Takto vytvoríme spoločnosť budúcnosti. A preto sa pýtam rady, prečo táto smernica už 5 rokov je blokovaná v rade. Ďakujem. No, Ďakujem na 1,5 minúty pani Fiorenca. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem informovať o údajoch za 5 rokov len v Taliansku kvôli mobbing, prípady mobbingu počas materstva sa zvýšili o 40 Mnohé ženy boli prepustené alebo museli odstúpiť práve preto, že sa rozhodli, že budú matkami. A podľa mňa je skutočne hanebné, že ráda sa nevyjadrila a že komisia mieni stiahnuť svoj návrh. Nie preto, že by som si myslela, že ženy sú nejaké špeciálne, ktoré treba ochraňovať a ochraňovať rodinu, ale my musíme zaručiť právo na seba učenie žien v Európe. Toto je ten bod, zabezpečiť právo na seba učenie to, čo nám dnes navrhuje, to nie je vlastne. Máme tu na výber po schválení e, v parlamente takéhoto textu od pána Tarabelu, tak neviem, akým spôsobom by sa to realizovalo. Dojde k obrovskej diskriminácii žien v Európe. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Jedna minúta, pán Sebastian, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. EÚ si stanovilo 5 e, cieľov rastu do roku 2020. Spomeniem dva zabezpečiť 55-percentnú zamestnanosť, čo znamená zvyšiť počet pracujúcich žien, po druhé znížiť počet osôb, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením. Sú to hlavne ženy, ktoré sú obeťami tohto vylúčenia. My sa pýtame komisia rady, ako chcú dosiahnuť tieto dva ciele bez smernice, ktorá by ochránila ženy matky, aby mohli harmonizovať svoj súkromný a pracovný život. Pán Juncker viackrát povedal, že už sme skončili so škrtmi a že európske inštitúcie musia konečne pracovať pre občanov. A tu je vynikajúca príležitosť ukázať, že to naozaj chce. Treba obraňovať túto smernicu, obhajovať všetky európske domácnosti a rodiny a obhajujte aj Európsky parlament, ktorý dosiahol obrovský konsenzus e, s dohodami de minimis. Nemôžeme strácať viacej času, potrebujeme pokračovať ďalej. Ak nepodporíte tento návrh, tak vlastne opúšťate e, e, európske ženy. Ďakujem. Na jednu minútu, pane Pitidios. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Jeden z tých najväčších problémov dnes v Európe je práve tá nízka pôrodnosť. A vidíme, že situácia sa zhoršuje. Pokiaľ ide o Grécko napríklad, tak tu napríklad v roku 2013 sme poprvýkrát mali viac úmrtí ako novonarodených detí. A to súvisí aj s tými úspornými snahami. Vo viacerých iných členských európskych krajinách je táto už dávno skutočnosť a vidíme, že vzhľadom na pristahovalectvo, sa pôvodné obyvateľstvo stáva ako keby menšinové vo svojich vlastných krajinách. Takže situácia je tragická, ak vlastne takýmto spôsobom hovoríme proti materstvu. Materstvo je veľmi dôležité a musíme matky podporovať. My v našich štátoch, v našich krajinách nemôžeme eh, postupovať tak, ako doteraz. Musíme chrániť materstvo, nemáme právo našim deťom eh, zabrániť to, aby prišli na svet a nemôžeme im jednoducho znemožniť slobodný život spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo pani Chimenez, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedujúci. Táto smernica má za cieľ aplikovať opatrenia na zlepšenie zdravia v práci e, tehotných pracovníčok, alebo ktorí priviedli e, dieťa na svet, alebo ktoré sú dojčiace. Táto smernica má pomáhať že nie v spoločnosti, ale ja nechápem ticho rady v niečom takom, čo sa týka toľkých žien, ktoré nechcú ani nemôžu ustúpiť od svojho práva mať deti a zároveň si uchovať pracovné miesto. Dieťa nemôže byť nejakým spôsobom prekážkou e, pre prácu e, a platia. Viem, že nie je jednoduché sa rozvíjať v pracovnom svete, kde materské dovolenky sú také rozdielne krajina od krajiny, ale našou povinnosťou je, aby sme na tom popracovali a parlament sa k tomu vyjadril, že je potrebné vylepšiť situáciu tehotných pracovníčok, pretože keď podporujeme rodinu, tak podporujeme pokrok, ekonomický rast pre túto Európu, kde nedostatok spolu zodpovednosti rodičov, obvykle sú to vždy ženy, ktoré to musia robiť a ešte aj neistota, ktorú môže cítiť žena vo svojej pracovnej budúcnosti, spôsobí to, že sa rozhodnú nemať deti a my musíme urobiť všetko preto, aby sa táto tendencia zmenila. A preto žiadam komisiu aj radu, aby vyvinuli spoločne s parlamentom maximálne úsilie, aby sa našlo to najlepšie riešenie, aby sme pomohli pracujúcim ženám. Ďakujem. Ďakujem. Na jednu minútu pani Het. Tak, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ten princíp nediskriminácie na základe tehotenstva, eh, to je princíp, ktorý vlastne má dlhú históriu v Európskej únie. Už ho tu máme od 58. roku eh, a teraz to bolo v Lisabonskej zmluve ešte viac zdôraznené. Napriek tomu tá diskriminácia žien je ešte stále skutočnosťou a to tak v rodinách, ako aj na pracovisku. Preto sa tá diskusia musí koncipovať širšie. Máme tu e, rozdiely v platoch na úrovni 16 a pokiaľ ide o penzie, tak to je na úrovni 39 Ak sa pozrieme na jednotlivé členské krajiny, tak vidíme, že ženy jednoducho znašajú 19-percentné riziko chudoby a aj to, že jednoducho musia byť e, e, matky častokrát vychovávajú deti samotné a hospodársky sa im nepomáha. Častokrát sa vlastne neplatí to, že matka vychováva svoje deti a my potrebujeme záväzné zákony v Európskej únie a podporu ochrany, aby jednoducho sa táto situácia zmenila. Je to predovšetkým o solidaritu voči matkám, pretože

Pán Vatason, nech sa páči. Ďakujem pekne. Nebudem opakovať argumenty o nezodpovednosti a vine rady v tejto záležitosti, ale sústredil by som sa na návrh komisie. Ako povedala pani komisárka, áno, chcú to stiahnuť. Ak toto stiahnete, tento návrh smernice, tak urobíte dve vážne chyby. Poprvé, hodíte cez palubu práva pracujúcich matiek, otcov a žien a ich pracovných pravidel a práv. A komisia, ktorá sa tvári, že chce podporovať sociálnu Európu, nemôžete si to dovoliť, pretože keď to urobíte, vaša funkcia bude spochybnená. Ale druhá chyba, vytvorili by ste veľmi vážny precedens, kde rada neprichádza so svojim stanoviskom, no a vy stiahujete návrh a v legislatívnom postupe by to bola vážna chyba, pretože ja si myslím, s našou podporou by ste mali tlačiť na radu, aby táto smernica uvidela, e, e, aby, priš, aby sa stala skutočnosťou a aby sme mali možnosť, eventuálne, ak tomu nedojde, sa odvolať aj na súdny dvor pretože v každom prípade celý tento postup je naozaj veľmi pochybný. Ďakujem pekne, pán Urtasun. A teraz na 1,5 minúty pani Šujica. Hvala vám lepo. Svakako da Ďakujem veľmi pekne. Áno, a rada by, musela, by mala sa zhostiť svoje zodpovednosti za túto situácii, situáciu a uvedomiť si, že už toľko rokov uplynulo od začiatku celej tejto celých týchto rokovaní a zatiaľ sa nič nedosiahlo. Ale takisto sme zarazení aj tým, čo chce komisia. Nový začiatok. Čo takýto nový začiatok prinesie? Nič nové podľa môjho názoru sa už k tomu nedá dodať. Jednoducho treba pokračovať v tých rokovaniach ohľadne tých návrhov, ktoré tu už máme. My vieme, že sociálna politika, rodinná politika je ešte stále v rukách členských štátov a Závisí to od hospodárskej situácie jednotlivých členských krajín, akým spôsobom sa s touto otázkou vysporiadajú. Ale ak sa pozrieme na štatistiky, kde sa uvádza, že najhoršie, e, najhoršie na tom je Chorvátsko, pretože e, ženy tu majú 26 e, eh, týždňov platený, platenej dovolenky a potom ešte 6 mesiacov zníženej platené dovolenky a muži sa môžu rozhodnúť, či chcú alebo nechcú si zobrať otcovskú dovolenku na miesto matky. Preto si myslím, že členské štáty by mali sa jasne vyjadriť na rade a ak to nedokážu, tak by mali teda mať aspoň novú, my mali podporiť novú smernicu, ktorá by jednoducho vyjadrila názory rady. Skoda, že ste ma prerušili, pretože to prerušilo moju niť. Máte tu modrú kartičku. Ste ochotná odpovedať? Pán Jakovčič by sa chcel spýtať otázku. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali moju otázku. Hovorili ste o Chorvátsku a som rád, že ste hovorili o Chorvátsku, pretože ja som chcel hovoriť o situácii, kde máme dobré príklady, napríklad v Európskej únii a Chorvátsko je takýmto dobrým príkladom. Ale je neuveriteľné, že niektoré bohaté krajiny blokujú ďalší pokrok takejto veľmi dôležitej otázky e, pre nás všetkých. E, teraz to musíme takto večer o tom rokovať a napriek no, tomu, že už rokujeme o tom dlho a chceli by sme určitý pokrok v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Jakovčič, ďakujem za vašu otázku. Áno, uberá sa vaša otázka smerom toho, čo som hovorila. Tá situácia v oblasti hospodárskej síly spoločnosti, tak to jednoducho je, to súvisí s tými právami žien, ktoré majú. Myslím si, že v tejto oblasti Chorvátsko je dobrým príkladom. Takže rada by mala túto otázku zohľadniť a komisia by nemala žiadať teraz nejaký nový začiatok, ale by mala pokračovať v práci na tejto téme, pretože diskriminácia nie je mm, nejakou alternatívou. Ženy musia mať prístup k pracovnému trhu v rovnakej miere ako muži a musíme prijať také kompromisy a konsenzy na to, aby sme našli riešenia, ktoré umožnia ženám takúto rovnosť e, v európskej spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne a teraz zostane slovo Pani Hannibal. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som sa teraz vrátila k správaniu rady, ktoré bolo dosť také zaražajúce a zlé, pretože už 5 rokov, ako na to poukázali vychádzajúci rečníci, sa táto smernica e, zablokovala e, na rade odkedy ju prijal Európsky parlament. A väčšina Európskeho parlamentu odsúhlasila tento návrh a rada jednoducho ignoruje túto záležitosť, blokuje to. Je tam veľká menšina, ktorá blokuje túto smernicu a musíme sa spýtať, prečo je tomu tak. Prečo to takto je? Prečo je tu stále dosť takých členských štátov, ktoré oddialili prijatie tejto smernice o 5 rokov? A jediné riešenie, ktoré v tom vidíte, e, je, že sú určité krajiny na rade, ktoré jednoducho nechcú takúto legislatívu. Také krajiny, ktoré nechcú rodovú rovnosť, také krajiny, ktoré nechcú aby tehotné ženy mali zabezpečenú ochranu na pracovisku. Nie je to iba neakceptovateľné stanovisko, je to jednoducho krátkodobé, pretože táto smernica by bola umožnila ženám vstúpiť na čl- pracovný trh, pomohlo by to aj našemu hospodárskému stavu a bolo by to na prospech celej Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. A na minútu teraz dostane slovo pani von, von Storch. Áno, vážený pán predseda, stíny kolegovia a kolegyne, hovoríme tu o ochrane matiek a o tom, čo môže urobiť Európska únia, ak by rada teda to podporila, ale nepodporila to zatiaľ. Ale treba povedať, že je možno najlepšie, aby budúce matky mali zabezpečenú ochranu. To je predsa samozrejme. Ja som proti tomu, čo navrhuje komisia z dvoch dôvodov. Poprvé, táto smernica v budúcej matke vidí iba zamestnankyňu. Európska únia vníma tehotenstvo vždy iba ako nejaký problém pre pracovný trh. To je jednoducho marxistický prístup ma- materstvo je znevýhodnením ako keby budúcej kariéry matky ženy. Ale Materstvo nie je záťažou pre spoločnosť, skôr šanca. Šanca pre deti, pre rodinu, pre spoločnosť a v neposlednom rade aj pre hospodárstvo. V krátkosti povedané, materstvo vlastne umožňuje hospodárskú situáciu v krajine a je zlepšenie. Pre matky pokiaľ ide o situáciu matiek, to nerieši Európska únia, to riešia členské štáty. Ja by som bola rada, aby to skutočne aj vyriešili. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Teraz zostane slovo pani Komi. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená komisárka, ako prvá vec, ktorá je rozhodujúca, hovoríme o bezpečnosti, o zdraví žien v kľúčovej situácii, keď oni privádzajú na svet deti. Súčasný európsky kontext je charakterizovaný tým, že porodnosť je čím ďalej tým nižšia Európsky zákonodarcovia by mali príjmať rýchlo zákony, ale už roky tu vidíme blokádu zo strany rady. Je potrebné nájsť správnu rovnováhu. Európska normatíva musí byť prijatá rešpektujúc princíp subsidiarity a vychádzajú tiež z rôznych e, národných tradícií a to, čo je ale netolerovateľné, to je nehybnosť. Nemôžeme ostať v patovej situácii. Ide o osobné záujmy, ale ide o záujmy žien a rodín. Ďakujem. Pani Gion, nech sa páči, ďakujem. Pán predsedajúci, kolegovia. Chcela by som poďakovať spravodajkyni pani Arena za jej nástojčivosť v tejto téme Ide o ochranu práv všetkých žien. Je naliehavé, aby sme mali európsky rámec pre materskú dovolenku, aby sme odstranili diskrimináciu. Otázka je, prečo Rada odmieta konštruktívny dialog, prečo lotišské predsedníctvo je hluché e, žiadostiam našich spravodajcov. Ja si myslím, že rada absolútne nesplnila svoje povinnosti spolu zákonodarcu a očakávajú, že komisia e, zašlo tento text do zabudnutia. Tí, ktorí sú proti tejto téme, otázka nákladov, nákladov koľko v sociálnom rozpočte stojí e, to, E, že ženy nemôžu mať dostatočnú materskú dovolenku. Ja by som rada poznala túto odpoveď. Ďakujem. A teraz pani Moren Šartie. Ja musím povedať, že je absolútne nevyhnutné mať európsky text, ktorý bude ochraňovať pracujúce ženy aj v čase materstva. Ide aj o mobilitu pracovníčok, o sociálnu spravodlivosť a rovnosť, ale ospravedlnite ma. V roku 2008 sme vedeli, keď sa hlasovalo v parlamente, že sme sa dostávali do ťažkej situácie a ja si myslím, že našou zodpovednosťou nás všetkých je, aby sme boli angažovaní v parlamente, v rade aj v komisii. Čo vlastne chceme dnes večer som tu nepočula jednomyselnosť v našej voli. Ja si myslím, že dnes musíme otočiť stránku a začať na dobrom základe, pretože na základe dnešnej e, rozpravy nevidím, že by sme boli schopní vytvoriť európsku legislatívu pre e, ženy, pracovničky, ženy sú vzdelané, majú právo na prácu, boli obeťami hospodárskej krízy a teda musíme novým textom ich dostať e, z tejto patovej situácie. Je to našou zodpovednosťou a nesmieme sa schovávať e, za iných. Ďakujem pekne. Na jednu minútu pani Steinrück. Medienpolitik zu modernisieren und auch die Teil modernizácia spoločnosti, kde by aj otcovia mali e, možnosť starať sa o deti to je síce pravda, ale ide tu predovšetkým v súčasnosti o to, aby sme e, poskytli lepšiu starostlivosť a ochranu matkám a deťom tento návrh, ktorý tu bol toľké roky a to, že ho chce stiahnuť komisia, to je ohrozenie e, možnosti dosiahnuť nejaké riešenie v tejto oblasti. Medzinárodná organizácia pre prácu má určité normy a tieto normy musia platiť aj pre Európu. Všetky ženy a matky musia požívať sociálne zabezpečenie a ochranu zdravia. S, lepším, s lepšou ochranou matiek môžeme mať v Európe jasný signál zlepšenia tejto situácie aj na trhu práce. Ďakujem veľmi pekne. A teraz na minútu dostane slovo pani Komodiny Kačia. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Zdalo by sa, že túto smernicu iba vidíme, ako keby tu išlo o pridávanie dodatočných týždňov, pokiaľ ide o materskú dovolenku. To ako keby nebralo do úvahy sociálno-ekonomické rozmery tejto situácie. Nemôžeme jednoducho zabúdať na nasledovné Demografické údaje jasne pokazujú na to, že európska populácia starne a rodí sa málo detí. Niektoré členské štáty majú už teraz problémy to, v tom zmysle, aby ženy sa dostali na pracovný trh a pracovali. Zdôrazňujeme to, že ženy sú rovnocennými partnermi v oblasti politickej, hospodárskej a sociálnej my sa chceme vyjadriť v prospech rodovej rovnosti. Žiadame dobre pracovné podmienky pre zamestnancov, ako aj e, právo na zlučiteľnosť pracovného a súkromného života. Verejná politika by jednoducho mala túto situáciu brať do úvahy. Je pravda, že návrh komisie e, nevyhovuje všetkým, ale treba povedať, že sa snaží ponúknuť riešenie pre túto patovú situáciu. A preto by sme mali možno myslieť aj na iné opatrenia a mali by sme sa snažiť nájsť riešenie. Ďakujem veľmi pekne, hovorí vážený pán predseda. A teraz dostane slovo pani Jungerius. Ďakujem veľmi pekne. My vieme veľmi dobre, že sú to práve prvé týždne po narodení dieťaťa, ktoré sú rozhodujúce. Sú to práve tieto týždne, kde sa môže matka s otcom dohodnúť, že kto, kedy sa bude o dieťa starať. Dobre e, naplánovaná dovolenka materská, tak zo strany matky, ako aj otca, je dôležitá a kľúčová aj pre naše starnúce hospodárstvo v Európe. A preto je s veľkým sklamaním, keď vidíme, že sa jednoducho tehotné ženy vnímajú ako keby určitý nákladový faktor. A ten návrh, že komisia chce stiahnuť e, celú túto problematiku zo stola, bez toho, aby sme si vypočuli rozsudok Európskeho súdu, e, to nie je správne. My sme boli ochotní vždy nájsť kompromisné riešenie a preto apelujeme na to, aby Rada a Komisia takisto urobili ústretové kroky. Stiahnutie tohto návrhu nie je dôveryhodnou alternatívou. Európa sa predsa drží princípu rovnaké peniaze za rovnakú prácu. Musíme v Európe dať ženám šancu. Ďakujem veľmi pekne. Na minútu teraz zostane slovo pani Gentile. Európa, ktorá skutočne chce rásť, ktorá chce zaznamenať určitý rozvoj vo viacerých oblastiach, to je e, ten celkový kontext, v ktorom sa pohybujeme. A práve v tomto zmysle si musíme uvedomiť, že aj rodičia musia mať možnosť zdieľať tú zodpovednosť, pokiaľ ide starostlivosť o deti. Pokiaľ ide o materskú alebo otcovskú dovolenku, to sú kľúčové body v rámci tejto témy. Ako nová súčasť tejto kultúry, kvality práce, musíme čeliť viacerým výzvam. Výzvam napríklad vytvorenia férovej Európy, kde takisto ženy majú jasný hlas Stanovisko, ktoré prijala komisia, e, je neakceptovateľné. Rovnako ako aj patová situácia na rade. A Myslím si, že by sme už nemali strácať čas, pokiaľ ide o iniciáciu nového dialogu a musíme pracovať rýchlejšie. Ďakujeme pekne a teraz KHDI. Máme 10 prihlásených. Navrhol by som, aby tí, ktorí už mali možnosť položiť otázku vo forme modrej karty, aby sa títo vzdali vystúpenia, potom by bolo tých vystúpení 7. Tých sedem myslím, môžeme zobrať, ale každý sa musí držať pridelenej jednej minúty. Pani Sondrova, nech sa páči. Ďakujem. pekne, kolegyne, kolegovia. Ja mám to šťastie, že som z Českej republiky a my máme jednu z najdlhších materských dovoleniek, je to 28 týždňov a matky majú až 70 pôvodného platu. Uvedomujem si ale, že v EÚ sa situácia rôzni a preto súhlasím s ambíciou mať nejaké spoločné minimum, keďže máme spoločný európsky priestor s voľným pohybom osôb, služieb a tak ďalej a s tým súvisí aj potreba porovnateľných podmienok. Dobrá starostlivosť o matky a podporovanie s deťmi je každopádne v záujme krajín ako aj EÚ ako celku. Ide o našu spoločnú investíciu do budúcnosti. Chcela by som, aby nové opatrenia Európskej komisie naozaj matkám podporovali v ich rodičovskej aj profesnej úlohy, úlohe a prajem komisárke, aby sa aj tieto ambíciu podarilo naplniť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pani Jublinda. Grazie. Noi parliamo tanto di equità di diritti, di parità di genere. Áno, veľa hovoríme o zrovnoprávnení, hovoríme o revolučných právach a tak ďalej, ale politická váha našej štúcie tuším ešte nepostačuje na to, aby ženy mali možnosť zlúčiť eh, prácu s rodinou. Ja sa chcem pani Arene poďakovať za jej rozhodnosť, ktorou postupuje Je dôležité matky chrániť a dať im um, náležitú podporu. Niektorí majú pocit, že navrhované opatrenia zachádzajú priďaleko, ale chceme naozaj, že nám umožniť, aby sa stávali matkami, lebo často to možné nie je Máme tu takúto politickú blokádu, chyba politická vôľa. Toto otázkou sa seriózne zaoberať. Juncker povedal, že jeho komisia príjme modernú iniciatívu a my teda už napätím čakáme, čo príde a musíme teda, že nám takýmto spôsobom pomôcť. Ďakujem teraz pán Marias, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Trojka hovorí raz tak, raz onak a s pomocou komisie v Grécku presadzuje memorandum, ktoré zhoršuje aj pracovné podmienky a pracovné vzťahy. Na druhej strane pán Timmermans povedal za komisiu, že je potrebné harmonizovať eh, materskú dovolenku v EÚ s cieľom zlepšiť legislatívu, sa teda príjmajú takéto opatrenia ale ide o jednu z najväčších zásov krízy, pretože ženy, matky nemajú rovnakú možnosť presadiť sa na trhu práce. Zároveň to celé ešte vyostruje krízu, ktorá v Európe prevláda. Memorandum v Grécku v roku 2013 viedlo k tomu, že HDP kleslo a znižila sa aj pôrodnosť. Podľa žien, e, ženy vzhľadom na krízu prinášajú e, na svet menej detí. Ďakujem. A teraz pani Bilbao na minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Rada musí odblokovať patovú situáciu v tejto smernici a musí pouvažovať o tom, čo prináša k európskemu projektu. Ja chápem ich ťažkú úlohu, ale táto je jedna zo základných vecí a potrebujeme iný postoj, ak naozaj veríme v EÚ. Je predsa anachronizmom, že rada funguje ako klub priateľov, ktorých viacej trápia to, ako uchovať svoje staré štruktúry a nepozerať sa realite rovno do očí a počúvať ľudia a riešiť problémy Takýmto spôsobom e, sa e, môžu dať jedine odpovede. Nie sú to len problémy žien a matiek. Potrebujeme odpoveď aj na naše demografické výzvy. A táto patová situácia ohrozuje základné práva, devalvuje európsky sociálny model a znižuje našu konkurencieschopnosť a ohrozuje lepšiu budúcnosť pre nás všetkých Položila si Vary rada otázku, koľko nás táto nerovnosť stojí a hovoria len rôzne očakávania. Ja by som rada vedela, aké očakávania má rada. To by som chcela vedieť. Ďakujem pekne. Pán Zarianopoulos. Ďakujem pekne. Politika ktorá sa tu vedie, diskusia o tejto smernici pokazujem to, aké barbarské sú nás členské štáty, pretože zase raz ide o znišovanie nákladov práce, mzdových nákladov, pokiaľ ide o zlučiteľnosť rodiny a práce, ide tu o ženy, ktoré sa majú stať matkami, potom majú mať možnosť byť na materskej dovolenke, čo samozrejme zvyšuje náklady práce. A to sa členským štátom nepáči. V Grécku sme napríklad už v situácii, kedy je porodnosť veľmi nízka, mladé páry si nič nesľubujú od týchto rokovaní, potrebujú konkrétnu podporu žien, politiku na ich podporu. Potrebujeme ženy pracujúce s právami, právo na štrajk, zákaz prepustenia, a tak ďalej. To všetko teraz potrebujeme. Ďakujem pekne. Teraz pán Nevkov na minútu. Уважаеми господин председател, въпреки многобройните призиви Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem povedať, že Európsky parlament apeloval na radu opakovane s tým, že by sme mali prerokovať túto smernicu, ale vidíme, že sa nedosiahlo nič a je naozaj na čase, aby členské štáty dostali svoje zodpovednosti. Musíme pomôcť ženám v Európe, ktoré sa rozhodnú stať matkami musíme ich podporiť a Európska komisia by sa mala snažiť nájsť tú rovnováhu medzi spoluzakladarcami, tak aby sme mohli prijať potrebnú legislatívu. Nie je to náhodou divné, že legislatíva v tejto oblasti sa nemenila už 20 rokov, že už 20 rokov zostáva nezmenená. Mali by sme sa snažiť zvýšiť štandardy ochrany, mali by sme lepšie upraviť túto situáciu, pretože nejde iba o zdravie, otázky zdravia žien. Chcem len pripomenúť, že máme naozaj závažné demografické problémy v našich krajinách a musíme podporovať materstvo a potrebujeme túto smernicu prispôsobiť novým podmienkam. Ďakujem pekne. Teraz pán Kik ako posledný v CatchDI. Danke, danke, Frau Arena. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani Arena. Kolegyne, kolegov všetky príspevky, okrem toho jedného z Čiech, je ranou do tváre matiek, otcov, drzosť. Čo je práca? V jasliach, škôlkach sa platí ľuďom za e, veci, ktoré matky robia zadarmo. Materská dovolenka, ve to nie je dovolenka. Malo by to byť platené. Mala by to byť e, rodičovská mzda. Toto by umožnilo nám vybrať si nový začiatok, Rada a komisia, máte odvahu naozaj začať od znova? Pretože rodičovský čas, toto je pracovný čas, nie je to dovolenka, výchovné. Toto je niečo ako mzda. Ja som za európsku rodinnú stratégiu. Zamestnávateľi, aby mali vnímať eh, čas, rodičovský čas nie ako stratu. Naopak, a Európsky parlament má čo povedať, pretože keď rodičia budú dostávať eh, mzdu, tak to bude zamestnanie a bude to patriť do výboru pre zamestnanosť. Rodičia sú našim najdôležitejším, eh, našim najdôležitejším aktívom eh, v rámci našich hospodárstiev. Ďakujem pekne. Tým sme uzavreli Catch the Eye. A Máme tu návrh uznesenia, o tom sa bude hlasovať zajtra. Επιτροπή πριν περάσουμε στο κλείσιμο της συζήτησης. Prepačte, ešte samozrejme komisia. Alebo ani nechcete vystúpiť potom, že ste si vypočuli diskusiu? Dámy a páni, ďakujem vám za túto diskusiu, pretože pre mňa je zdrojom veľmi silnej inšpirácie a toho, čomu sa hovorí E, angličtine encouragement a v češtine na to nemám výraz. Veľa som uvažovala nad tým, čo ste hovorili, keď ste vraveli, že ide o legislatívu z oblasti ženských práv. A ja si kladiem otázku, e, je mať deti ženskou záľubou? Je to varí nejaký luxus, ktorý si ženy dovolia alebo nedovolia mať? Je mať deti niečo, čo ženy potrebujú, alebo to potrebuje spoločnosť? Ako je možné, že ženy toľko času vo svojom živote, ale to nielen počas starostlivosti o deti, ale počas celého života, tak toľko času pracujú zadarmo. A je to práca, ktorú potrebujú oni, alebo je to práca, ktorú potrebuje spoločnosť. Som toho názoru, že pre ten nový začiatok, ku ktorému som sa zaviazala, musíme nájsť aj nové paradigmy a pozerať sa na túto oblasť len z pozície ženských práv je len to len. Myslím a cítim to aj na sebe, keď propagujem a presadzujem politiku rovnosti pohlaví. Tie argumenty, ktoré hovoria o férovej rovnosti, o nediskriminácii, o ženských právach, tie argumenty ako keby padali pod stôl, pretože sú to len otázky gendru. Ale ja si myslím, že to je tiež niečo, na čom stroskotáva smernica o materskej dovolenke a na čom teda stroskotáva už toľko rokov, pretože toľko rokov sa nerealizuje, neschválila. Všetci to vieme. Jedným z dôvodov, prečo o tom dnes hovoríme, keď hovorím o tom stiahnutí, tak je práve preto, že tak dlho je táto situácia zablokovaná. Prečo tu nie sú tieto argumenty pre nediskrimináciu a prečo idú tie argumenty, prečo sú príťažlivejšie skôr tie ekonomické argumenty? Možno je to skôr filozofická otázka, ale ja som pripravená tieto argumenty používať. Niekto hovoril, že sú to marxistické argumenty, no neviem. Ale pre mňa je cynickým argumentom to, že potrebujeme, aby ženy rodili daňových poplatníkov. Ale je to tak. Je to cynický, neferový argument, ale tiež priťahuje, má svoju silu. Ďalším ekonomickým argumentom je to, že ženy majú príliš, nesú príliš veľkú záťaž a už tým brzdia európsku ekonomiku, nemôžu sa do nej zapojiť, nemôžu prispievať k rastu, nemôžu sa zapojiť do práce. A ten stav, v ktorom sa dnes nachádzame, je brzdou európskeho hospodárstva. A používajme všetky argumenty, vrátane ekonomických, ale nezabúdajme na to, že argumenty, ktoré zdôrazňujú ferovosť a rovnosť, sú a majú byť silnejšie. A k samotnej smernici, áno, máme dve možnosti a stále ich máme. Tlačiť smernicu, ktorá je tu od roku 2008, teda smernicu, ktorá, dovolím si citovať pani Arenu, rieši aspoň niečo a skôr, než niečo nového. Súhlasím s tým. Keby sme presadili túto smernicu, tak máme aspoň niečo, čo priniesie lepšiu ochranu ženám, matkám, a v konečnom dôsledku aj lepšie spoločenské uznanie Hoci je to možno silné očakávať od takéto smernice, pre mňa ako komisárku by bolo možno jednoduchšie sa snažiť presvedčiť tú časť členských štátov, hoci ich je veľká väčšina, aby svoj postoj zmenili. Snažila som sa skutočne dostať túto smernicu na rokovanie rady a e, zvrátiť tú patovú situáciu, ale nie preto, že je to pre mňa jednoduchšie, ale preto, že som v súlade s pani Arenová mnohými ďalšími. Chcela som mať aspoň niečo. Tá druhá možnosť je prísť s niečím novým ešte k tej smernici, skôr než začneme hovoriť o tom novom. No i hovoríte, nevieme, čo to bude. Hneď po príchode do komisie som si nechala urobiť dopadovú analýzu smernice materskej dovolenky a jej dopad na e, e, rast zamestnanosti. A zistila som, že takto postavená legislatíva nemá ten priamy silný dopad a to je skôr tiež len ekonomické konštatovanie. Po druhé, konštatujem, že od roku 2008 celá séria členských štátov prijala legislatívu, ktorá prináša posilnenú ochranu ženám. A aj to bol dôvod, prečo v rade, ale nechcem za radu hovoriť a som rada, že za nich ani nemusím hovoriť, to som rada. To je možno jeden z dôvodov, prečo je to tam teraz zablokované. A čo bude to, to nové? No tak to je zložitá oblasť Mojou ambíciou je, a to je aj dôvod, prečo chceme stiahnuť smernicu, priniesť niečo, čo bude silnejšie, ambicioznejšie vo dvoch veciach. A síce pokúsime sa vyriešiť zladenie súkromného a pracovného života počas celého života, nielen počas materstva. A do starostlivosti o rodinu a do modelu zdieľanej starostlivosti chceme začleniť aj mužov, otcov, aby aj muži si mohli dovoliť ten luxus, berem to trochu s nadsázkou, zostať doma a pripojiť sa k starostlivosti o členov rodiny. Zatiaľ si ten luxus dovolujú len ženy a výsledkom je čím ďalej tým väčší rozdiel v ekonomických podmienkach a v chudobe žien v Európe. Je to teda zložitá oblasť, keď hovoríme o zladení súkromného a pracovného života. Zasahujeme nielen do oblasti nediskriminácie, ale aj do pracovného aj rodinného práva. Čelíme veľmi rôznorodým postojom členských štátov, ktoré e, vyplývajú aj z rôznych národných tradícií a z rôzneho postavenia a žien v členských štátoch, kde sú hlboko zakornené tieto postavenia. V mojej krajine sa hovorí, že keď ide žena príliš skoro od dieťaťa do práce, tak je zlá matka. To sa odsudzuje v iných krajinách. Je to úplne naopak. Tak Mm, narábame aj s takouto zložitou témou v Európe a navyše musíme urobiť aj veľmi dobrú právnu analýzu kompetencií Európskej komisie, pretože ako tu viackrát zaznelo, ide o zdieľané kompetencie a tam si neželáme prekročiť či porušiť princíp subsidiarity. Teda kedy padla tu tá otázka, kedy prídeme s nejakým návrhom Pracujeme, pracujeme na novom návrhu, analýzujeme situáciu, vychádzame z nových e, údajov, spolupracujeme s tu prítomnou kolegyňou Marian Tyson, ktorá má na starosti zamestnanosť a tiež v spolupráci s pánom prvým podpredsedom Timmermansom a pánom Dombrovskisom, pretože sa to týka aj práce, aj sociálneho dialogu a to úplne jednoznačne. Nechcem tu hovoriť nejaké konkrétne údaje, ale realisticky vidím, že v druhej polovici tohto roka by sme mohli mať nejaký privotný návrh, ktorý by mohol ísť do impact assessmentu, legislatívy. Ďakujem za vašu trpezlivosť a za to, že ste si vypočuli moje dlhé expoze, ale považovala som za potrebné sa takto obšírne vyjadriť Teším sa na našu spoluprácu. Tá motivácia riešiť túto vec tu je. Všetci vieme, že takáto legislatíva musí priniesť spoločenskú zmenu. A nielen to, čo považujeme tu za dôležité, teda e, zlepšenie situácie európskych matiek. My potrebujeme pravidlá nielen pre matky, ale aj pre Európu a pre jej ekonomický rast. Ďakujem vám za pozornosť. Ευχαριστώ Επίτροπε. Εκ μέρους του Συμβουλίου καλούμε να πάρει το λόγο την κυρία Καλνίνα Λουκατσέβιτσα. Ďakujem za radu pani Lukaševica. Ďakujem pekne, pán predseda, poslankyne, poslanci. No, na radu sa vznikla poriadna dávka kritiky a dovolte mi nesúhlasiť. Viac než 7 rokov sme sa snažili nájsť podporu pre tento dokument a nedostatok podpory súčasnému návrhu komisie. Nedostatok podpory prosím nevysvetľujte ako nedostatok dobrej vôle, vôle chrániť pracujúcich rodičov. Ako zástupkynia členského štátu, kde sme naozaj veľmi veľkorysí, pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku platenú, kedy si rodičia môžu sami vybrať, kto sa bude o dieťa starať, či to bude matka alebo otec, máme až 18 mesiacov právo zostať doma. Čiže ja vás môžem ubezpečiť, že pokiaľ je o ten základný princíp, že sa ho striktne držíme. Ale ten problém spočíva v nedostatku podpore, podpory konkrétnemu legislatívnemu návrhu. Čiže prosím, nedramatizujme situáciu, nerobme ju dramatickejšou, než je. My vítame zámer komisie vypracovať nový, lepší návrh, taký, ktorý bude realistickejší, modernejší. A dovolte mi využiť túto príležitosť, aby som sa poďakovala pani Koráca Bild a pani Moran Šarte za ich vystúpenia a zaujatie stanoviska teda, že chcete moderný systém rodičovskej dovolenky, taký, kde sa nebude ukazovať prstom na nikoho, pretože toto naozaj nájsť riešenie nepomáha. Rada chápe, aký význam majú ustanovenia o rodičovskej dovolenke pre naše rodiny. A toto je vec, ktorú nemôžeme vnímať izolovanie. Sú to ďalšie opatrenia, ktoré sú potrebné, ako napríklad dostupnosť starostlivosti o deti, flexibilné pracovné hodiny, pracovný čas, otcovská dovolenka a tak ďalej ako aj lepšie rozdelenie zodpovednosti o starovi, za starostlivosť medzi oboch rodičov a taká kultúra, ktorá umožní zlúčiť e, prácu s rodinou. Toto všetko je v našej modernej spoločnosti relevantné. Naozaj veľa nápadov, ktoré nás môžu inšpirovať. A woman and a man. Na to, aby sa narodilo dieťa, potrebujete muža a ženu. Čiže prečo hovoríme iba o materskej dovolenke v kontexte detí? Mňa znepokojuje tá retorika, ktorá sa v využila počas tejto rozpravy. Muži musia mať rovnako právo, rovnaké právo zúčastňovať sa výchovy detí. Takže dovolte mi využiť túto príležitosť na to, aby som vyzvala pani komisárku, keď bude pripravovať nový návrh, aby ten návrh naozaj bol moderný, dobrý, kde naozaj pôjde o vzdialenie zodpovednosti pre oboch rodičov, aby obaja mohli využiť príležitosť a starať sa o dieťa. A ja si myslím, že toto naozaj bude napomocné v EÚ. Takže, vážené poslankyne, vážení poslanci, rada je spoluzakonodárcom. Naše stanovisko k súčasnému návrhu je jasné. A teraz je potrebné rozhodnúť sa. Buď to budeme naďalej v situácii, kde sa nezhodneme na existujúcom návrhu, to môže pretrvať ďalších 5 rokov, alebo sa pokúsime dospieť k dohode vychádzajúc z nejakého nového návrhu. Rada si už zvolila, sa už rozhodla a dúfame, že sa nám podarí dospieť k najbližšej budúcnosti k dohode. Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, ja si myslím, že každý môže prispieť k pozitívnemu vývoju v tejto veľmi dôležitej oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Takže teraz je už